Prosím, zaujmite svoje miesta. Die Sitzung der Konferenz der Präsidenten, die heute allen Mitgliedern offen steht, ist eröffnet. Otvorená eh, schôdza konferencie predsedov je týmto eh, zahájená. Chcem privítať kandidáta na podpredsedu Európskej komisie, pána Franca Timmermansa. Ako viete, Európsky parlament pripravuje hlasovanie o voľbe nového, novej komisie podľa článku 118 eh, a podľa prílohy 16 rokovacieho poriadku. Na to vypočúvame navrhovaných komisárov na základe ich všeobecnej kompetentnosti, tiež angažovanosti pre Európu, ako aj vzhľadom na ich e, osobnú nezávislosť a tiež e, vedomosti o priradenom portfóliu a komunikačné schopnosti sa majú vyhodnocovať. E, na to je určené aj dnešné vypočutie. Toto vypočutie je posledným pred tým, ako konferencia predsedov výborov e, vykoná konečné vyhodnocovanie. Pán Timmermans najskôr predniesie úvodné vyhlásenie, dĺžke nie viac ako 15 minút. Potom e, budú nasledovať otázky, celkovo 45 otázok. Na každú otázku máme maximálne minútu čas. Potom tým, pán Timmermans bude mať na odpoveď každej otázky dve minúty čas. Keďže máme len obmedzený čas k dispozícii, chcem vás požiadať, aby ste dodržiavali stanovený rečnícky čas a, a tiež vás chcem požiadať, aby ste e, sa sústredili iba na vecné témy pri svojich otázkach. Toto vypočutie sa vysiela na internetovej stránke Európskeho parlamentu naživo. živo môže ho tam ktokoľvek sledovať. Ešte technická poznámka. Poznáte ma, kolegovia, som veľmi milý človek, až na to, keď príde na prekročený rečnícky čas. Dnes je to nevyhnutné v mimoriadnej forme, pretože inak pánovi Timmermansovi a aj vám nebudeme môcť dať dostatok času. Teda, po 15 sekundách už bude blikať hviezdička, poznáte to aj z pléna a po 60 sekundách vám odoberiem mikrofón. Je mi ľúto, že to musím takto zostra povedať, ale je to našou povinnosťou. Pán Timmermans, platí to aj pre vás. Máte minútu naviac, ale po dvoch minútach vás požiadam, aby ste naozaj odpoveď uzavreli. Neviem, či to vidíte. Na obrazovke pred vami e, budete vidieť časovač a dve hviezdičky. Červené farby budú blikať a tým vám dáme najavo, že váš čas vypršal. Ešte sú prosím nejaké otázky k tomuto postupu práce? Ak nie, tak pán Timar vás nech sa